ALDE aby na vymenovanie pána Kenta Johansona za člena medziparlamentnej delegácie do spoločného parlamentného výboru Európska únia Chorvátsko. Chcem sa spýtať, či sú voči tomu nejaké namietky. Ak tomu tak nie je, tak ehm, je táto požiadavka prijatá. Teraz e, môžeme pokračovať v našej ďalšej e, rozprave, ktorá sa týka prípadov porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu. A naša prvá diskusia dnes popoludní je, sa týka Iránu a nedávny prípad, ne, ne, neposledné prípady porušovania ľudských práv. A ja by som dal hneď slovo pánovi Belderovi na 2,5 minúty.